Nižšie. Toto sa vzťahuje aj na e, rozvíjajúce sa krajiny, rozvojové krajiny, ale aj na samozprávne orgány. Ďakujem. Končíme uh, One Minutes e, Peaches a doslávame sa k rozprave o jednotlivých správach. Uh, Prvá správa je od spravodajcu Ricardo Cortez Lastra o rozvojovej spolupráci s Latinskou Amerikou. Dám vám mu slovo na 4 minúty. Ďakujem, pán predseda, pán komisár v rámci e, terajších rokovaní o novom nástroji spolupráce pre e, obdobie rokov 2014 až 2020 by e, moja správa mala komisii sprostredkovať jasné posolstvo. Latinskú Ameriku v žiadnom prípade nesmieme nechať bokom. Krajiny Latinskej Ameriky dosiahli svoje ciele, pokiaľ ide o rast a možno vychádzať z toho, že nepotrebujú už rozvojovú pomoc. Došlo k veľkému rastu v týchto regiónoch, ale je tam pomerne veľká nerovnomernosť. 52 e, miliónov e, ľudí žije z menej ako 2 e, dolárov denne 20 ľudí je podvyživených. To je tá druhá realita Latinskej Ameriky. Európska únia preto bude musieť v tejto oblasti zohrávať naďalej dôležitú úlohu. Hospodársky silná Latinská Amerika, ktorá môže e, bojovať za svoj ďalší rozvoj, e, to znamená, že Európska únia e, bude poskytovať pomoc len tým, ktorí to potrebujú to, čo navrhuje komisia, sa vlastne opiera o e, hospodárske kritériá. Ekvádor, Kolumbia, Peru, to sú e, krajiny, ktoré od nás už nedostanú žiadnu bilaterálnu pomoc. Existujú však e, krajiny ako napríklad Južná Afrika, ktoré e, túto rozvojovú pomoc potrebujú. Čo sa týka diskriminácie Latinskej Ameriky vo vašom návrhu, e, máme určité obavy. Je potrebné e, používať iné indikátory. Počas slabých, počet kríz, to všetko nemôžeme brať ako bernú mincu Je potrebné odstrániť predovšetkým biedu, chudobu. Potrebujeme pridanú hodnotu pre politiku eh, rozvojovej spolupráce s Latinskou Amerikou. To znamená, eh, potrebujeme eh, spoluprácu, ktorá by posilnila predovšetkým hospodárskú oblasť. Myslím si, že to je veľmi dôležité politické posolstvo, ktoré E, vysielame e, všetkým krajinám Latinskej Ameriky. Musíme e, vyzdvihnúť predovšetkým úspechy krajín Latinskej Ameriky. Potrebujeme nový prístup, kde v rámci ktorého sa bude riešiť predovšetkým rozpočtová politika, investície do vývoja a výskumu a výstavby ciest. Účinná spolupráca taktiež znamená, že e, musíme viac podporovať predovšetkým slabých. Preto žiadame, aby e, ten obnos, ktorý bol určený pre túto rozvojovú spoluprácu s Latinskou Amerikou, zostal e, uchovaný a pokiaľ by došlo k nejakému preorientovaniu týchto financí, tak by to muselo byť stále v tejto oblasti komisia chcela vyškrtnúť 11 eh, krajín, proti eh, čomu sa bránime. Ďakujem, pán spravodajca. Chcela som sa vás spýtať, či máte eh, blue card alebo catch the V poriadku, tak ste prvý v bloku catch the Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Nože, na úvod by som chcel pogratulovať pánovi Cortezovi Lastrovi k jeho správe. Latinská Amerika je región, ktorý eh, v ostatných rokoch zaznamenáva najvyšší, eh, najvyšší rast. No a Európska únia k tomu výrazne prispela. No a teraz nie je ča- na ča- čas eh, zrušiť túto pomoc. Musí to postupovať a musí to ísť postupne na to, aby sa konsolidoval právny štát a aby sa konsolidovala chudoba. a zmluvy a pomoc musí ostať zachovaná. Sice existuje vysoký regionálny rast, viac ako 4%, avšak stále sú tam jedny z najchudobnejších regiónov na svete. Európska únia a Latinská Amerika si zdieľajú hodnoty a záujmy. No už musíme spolupracovať na to, aby sme dokázali čeliť výzvam, súčasným výzvam vo svete. Ďakujem pekne. Slovo dostáva pani Miranda. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Chcela by som poďakovať a zagratulovať a pánu Cortézovi Lastrovi k jeho správe. Máme integratívny prístup pre hospodársku, hospodársku, hospodársky rozvoj v Afrike. Avšak my nepodporíme návrh, v ktorom sa spochybňujú dosiahnuté elementy. Už vidíme Latinskú Ameriku inak. Vidíme tam veľké pokroky, avšak tieto zatiaľ nie sú dostatočné na to, aby sme bojovali proti chudobe a vyčlenovaniu. Treba uznať pôvodné obyvateľstvo Afriky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pán Ferreira. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. V Latinskej Amerike dnes e, dochádza k neuveriteľným sociálnym zmenám. Celé desaťročia ročia tam vládol liberalizmus s dramatickými dôsledkami, ako to poznáme. V niektorých krajinách však došlo e, konečne k e, sociál, prvým krokom k sociálnej spravodlivosti. Pokiaľ sa pozrieme na to, ako vyzerá raz na pozadí e, svetovej hospodárskej krízy, možno hovoriť o pokroku. Napriek tomu sú však určité nedostatky, ktoré nemôžeme prehliadať. tie preto e, je potrebné vytýčiť nové ciele pre túto rozvojovú spoluprácu. Pre niektoré krajiny je potrebné túto rozvojovú spoluprácu e, e, na novo charakterizovať. Treba skrátka zohľadniť národnú situáciu v jednotlivých krajinách Latinskej Ameriky. Musíme rešpektovať suverenitu týchto krajín. Ďakujem, pán predseda. Dovolte mi, aby som poukázala na ľudské práva vzhľadom na správu, ktorú sme si práve vypočuli. Je veľmi dôležité, aby e, pri e, každej dohode alebo zmluve boli zohľadnené predovšetkým ľudské práva, ktoré musia byť dodržiavané. Platí to predovšetkým e, vtedy, ak hovoríme o tom, že v tejto krajinách že v týchto krajinách sa porušujú e, ľudské práva. Napríklad e, v Kolumbii e, Tuašo Elodži je už niekoľko rokov vo väzbe a v zmysle aktuálnych kolumbijských zákonov by vlastne nemal, nesmel byť zadržiavaný. V žiadnom prípade však e, nedošlo ku e, férovému procesu. Žiadam preto príslušné orgány Európskej únie, aby e, dohliadala nad ľudské práva. Pán Paška. Vážený pán komisár, Latinská Amerika je regiónom, ktorému sa postupne darí rozbiehať hospodársky rast. Napriek mierne optimistickým hospodárskym prognózam

Ďakujem, pán predseda. Národné ekonomiky v Latinskej Amerike nie sú natoľko ovplyvnené e, svetovou e, krízou. Dochádza dokonca e, k hospodárskemu rastu o 4,5 V tomto regióne však žije 180 miliónov ľudí pod hranicou biedy a 10 z týchto krajín je e, medzi 15 e, krajinami, kde sú najväčšie nezrovnalosti. Dochádza e, k mnohým násilným činom a vraždilňam. V tejto pozícii je potrebné e, sa postarať o to, aby sa posilnil predovšetkým e, právny štát, ale musí sa riešiť aj otázka e, chudoby. Je potrebná pomoc k svojpomoci a Európska únia by mohla pozitívne prispieť k tomuto vývoju. Ďakujem sú, prosím vás, e, k tomuto bodu nová rozvojová spolupráca s Latinskou Amerikou ešte ďalšie ad hoc e, prihlášky do diskusie? Nie je tomu tak? Dávam teda slovo panu e, komisárovi de Guchtovi. Uh, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Táto správa prichádza v tom najvhodnejšom čase procesu identifikácie, identifikácie budúceho rámca pre spoluprácu medzi EÚ a krajinami Latinskej Ameriky bude slúžiť ako významný príspevok do diskusí o navrhovaných e, e, vonkajších finančných e, nástrojoch a bude patriť k regionálnym strategickým prioritám. Komisia preto berie na vedomie, že hlavné správy tejto, hlavné línie tejto správy sú do veľkej miery v súlade s koncepciou spolupráce s latinskoamerickým regiónom. Je to región pozostávajúci z heterogénnych krajín a je potrebné, aby sa táto rôznorodosť brala do úvahy. V minulých desaťročiach došlo k nebývalému rozmachu tohto regiónu. Mnohé z týchto krajín sa stali krajinami so strednou úrovňou príjmov a dokážu e, vypracovať svoje plány národného rozvoja. E, mnohé z týchto krajín e, prejavili záujem, aby prešli z programov, od programov E, zmierňovania chudoby k širším e, rozvojovým e, programom. To všetko sa musí prejaviť aj v našich vzťahoch s týmito krajinami. Je potrebné, aby sme diskusovali aj to, kde sú tie zdroje najvhodnejšie, kde budú mať najväčší účinok. To znamená, že tie vyspelejšie rozvojové krajiny sa postupne dostanú smerom k spolupráci, ale znamená na to aj e, rôzne typy rozvojovej spolupráce s týmito krajinami. Je potrebné predovšetkým podporovať investičné projekty, napríklad tým, že sa kombinujú e, investičné a regionálne programy s tým, aby sa e, posilnila spolupráca juh-juh. Takisto počítame s novo navrhovanými nástrojmi pre partnerstvo a dúfame, že ich prostredníctvom sa nám podarí vyzdvihnúť našu spoluprácu na vyššiu úroveň. Bez ohľadu na diferenciáciu, ktorá sa uplatňuje vo vzťahu k rozvojovým nástrojom, komisia má v úmysle vynaložiť významné e, zdroje do latinskoamerického regiónu v rámci nástrojov, ktoré kombinujú rôzne e, nástroje pre e, rozvojovú spoluprácu a tie nástroje, ktoré zasa umožnia uplatňovať tie najvhodnejšie nástroje pre tieto krajiny aj v rámci eh, politiky pre rozvoj pokiaľ ide o stratégie, hlavnou, e, hlavná stratégia a hlavné stratégie, ktoré sú identifikované v správe, tieto sú v súlade s tými, ktoré sú identifikované v prílohe 4 návrhu Komisie pre rozvojovú spoluprácu. Záverom teda, e, pokiaľ ide o vzťahy s latinskoamerickým regiónom, tak e, tieto vzťahy sa vyvíjajú a menia sa od vzťahu darca a príjemca k vzťahu vzťahu rovnocenných partnerov. E, tu je potrebná dostatočná flexibilita a zároveň zameranie sa na vypracovanie účinných e, stratégií pre spoluprácu s jednotlivými krajinami Latinskej Ameriky. Takýmto spôsobom by komisia chcela